a je to spoločný návrh na uznesenie viacerých politických skupín. Začneme e, s pozmeňujúcim návrhom číslo 40. E, Hlasujeme. Končím hlasovanie. zamietnuté, takže budeme hlasovať teraz o pôvodnom texte v dvoch častiach. Menovité hlasovanie k časti 1. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Čas 2. Tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. tiež prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 8, tiež menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text odseku 2 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Budeme rukami hlasovať. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 14. Budeme tiež hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Darley, pozmeňujúci návrh 1. Aklamačne, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 15, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím. Tiež zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2 k odseku 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Takže budeme hlasovať teraz o pôvodnom texte v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijaté. Pozmenujúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmenujúci návrh 23 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Takže ideme hlasovať o pôvodnom texte odseku 6, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa tiež prijaté. Pozmenujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 7, pôvodný text v troch častiach, menovité hlasovanie k prvej časti. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 2 tiež menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijaté čas 3, tiež menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže pôvodný text cq 8, prvá časť. Za, proti, zdržal sa. Prijaté. Čas 2 za, proti, zdržal sa. Prijaté. Čas 3 za, proti, zdržal sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 25 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pôvodný text, odseku 11, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 12, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časa. proti, zdržal sa, prijaté, druhá časa proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 13 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 11, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 12, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež zamietnuté. Teraz 13. Tiež menovité, hlas, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 9, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 42, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 16 v štyroch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Čas 2. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 3. Tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Časť 4. Tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz sa dostávame k pozmeňujúci návrhu 10. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté odsek 18 v častiach. Prvá časť e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté časť 2 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Pozmenujúci návrh 43 za. Proti zdržal sa, zamietnuté. Odsek 19 v piatich častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 2 za. Proti zdržal sa. Prijaté. Čas 3 za. Proti zdržal sa. Prijaté. Čas 4 za. Proti zdržal sa, prijaté. Časť 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 44, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijat, pardon, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 16 za, proti, zdržal sa, prijaté. Tým pádom vypadá 227 a budeme hlasovať o 20, paragrafe 20, pardon, to všetko vypadáva, pardon, čiže paragraf 20 vypadáva. Prechádzame k odseku 21 v dvoch častiach. Prvá časť menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 2, tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijaté. Odsek 23, pôvodný text za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 24 pôvodného textu, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 27 v štyroch častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 2 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Čas 3. Menovite. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Časť 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Odsek 28 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Časť 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 28 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pôvodný text člán, odseku 29 za, proti, zdržal sa prijaté. Odsek 30, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Čas 2, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 31 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 32 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Časť 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz odsek 33, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Taktiež prijaté pozmenujúci návrh 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže vypadá hlasovanie o pôvodnom texte. Prejdeme k oceku 35, pozmenujúci návrh 29, ALDE. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pôvodný text v troch častiach. Prvá časť za, druhá proti zdržal sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlaso. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté čas 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz sa dostávame k pozmenujúcemu návrhu 30 za, tretí ča, tretiu časť 35 preveriť? Dobre, tak preveríme čas 3 odseku 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 30 za, proti, zdržal sa zamietnuté, to bolo veľmi jasné. Pôvodný text v troch častiach. E, odseku 36 časť, prvá za, proti, zdr- prijaté druhá časť za, proti, zdržal sa prijaté, časť 3 za, proti, zdržal sa prijaté. Odsek 37 v štyroch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté, časť 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 3 za, zdržal sa, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 4 za, proti, zdržal sa, tiež prijaté. Teraz odsek 38 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. čas 2 za, proti, zdržal sa, tiež prijaté. Teraz ideme hlasovať o pôvodnom texte odseku 39, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pôvodný text odseku 42 častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Časť 2 za, proti, zdržal sa prijaté. 41 v dvoch častiach. Prvá časť proti, zdržal sa, prijaté. Čas 2 za, proti, zdržal sa, tiež prijaté. 4, odsek 42 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz 43 dvoch častiach, prvá časť za, druhá proti, zdržal sa, prijaté, časť 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. E, Ocek 44, dve časti za, prvá časť, proti, zdržal sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržal sa, tiež prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 4 zelených za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 31, nie to liberálov za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pôvodný text odseku 47, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 2 za. Proti. Zdržal sa. Tiež prijaté. Teraz prejdeme k odseku 48 v štyroch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Čas 2 za. Proti. Zdržal sa. To musíme preveriť, nevedel som to dobre rozlišiť. Takže čas 2, elektronické preverenie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Dostávame sa k časti 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Časť 4 Tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijaté. Odsek 55, pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Časť 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Pozmenujúci návrh 38 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Odsek 56, pôvodný text v pôvodných častiach. Prvá časť, za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, tiež prijaté. Odsek 57 pôvodného textu za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 58 v dvoch častiach. Prvá za, pardon, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa. Musíme to preveriť. Takže druhá časť odseku 58 elektronické preverenie. Končím hlasovanie. A to je prijaté. Teraz sa dostávame k oceku 59 dve časti. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Časť 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz prejdeme k oceku 60 pôvodný text 5 časti. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 2 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Čas 3 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Čas 4 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Čas 5. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 61, pôvodný test v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Časť 2. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 37 zelených za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Môžeme to preveriť, keď chcete. Pozmenujúci návrh 37, elektronické preverenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté, takže sa ospravedlňujem. A teraz prechádzame k oceku 63. Pôvodný text v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, tiež prijaté. Čas 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 65 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz odsek 67, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 70, pôvodný text za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 72, pôvodný text v dvoch častiach, čas 1 za, proti, zdržal sa, prijaté, čas 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 17 SAD za. Proti. Zdržal sa. Takže niektorí vôbec nehlasovali. Ideme znovu hlasovať k 17 za. Ďakujem kolegom z EPP proti. Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 18 za. Proti. Zdržali sa tiež prijaté. Odsek 75, pôvodný text v dvoch častiach, časť 1 za, proti, zdržal sa, prijaté, časť 2 za, proti, zdržal sa, tiež prijaté, odsek 78 za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 79, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci na 32 Alde za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom 80 pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Tiež prijaté. 81 pôvodný text, dve časti. Prvá časť za, proti. Zdržal sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Pozmeňujúci návrh 45, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté, to znamená, budeme hlasovať o pôvodnom texte. O odseku 82, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 84, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijaté. Odsek 85 pôvodného textu, tri časti. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté, potom čas 2, tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 3, tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijaté. Pozmenujúci návrh 33, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 19 za. Proti. Zdržal sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 34 za. Proti. Zdržal sa? Prijaté. Môžeme to preveriť, bolo to veľmi tesné. Takže preverujeme pozmenujúci návrh 34 ALDE elektronicky. Končím hlasovanie. Áno, prijaté. Dostávame sa k 46. Pozmeňujúci návrh za proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Potom pozmeňujúci návrh 47 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté odsek 19, pôvodný text v troch častiach, prvá, 90, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 2, za, proti, zdržal sa, prijaté. Čas 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 95, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 96, pôvodný text za. Proti. Zdržal sa prijaté. Odsek 98 v dvoch častiach, pôvodný text, prvá časť za. Proti. Zdržal sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa tiež prijaté. Pozmenujúci návrh 90 SAD. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Menovité hlasovanie, pôvodný text, oceku 99, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijaté. A teraz ocek 100. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, Prijaté druhá časť, elektronické hlasovanie otváram. Končím hlasovanie. A aj toto je prijaté. Teraz e, dostávame sa pozmeňujúci návrhu 68 NF za, proti. Zdržal sa zamietnuté. 101, odsek 101 v troch častiach, pôvodný text, prvý čas, prvá časť menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 102, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa. Musíme to preveriť, ospravedlňujem sa. Prvá časť odseku 102 preverujeme elektronicky. Otváram a končím. Myslím, že to bolo jasne prijaté. Čas 2 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Pozmenujúci návrh 22 bol stiahnutý, takže hlasujeme o pôvodnom texte odseku 103 v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Časť 3 za zd- proti, zdržal sa, tiež prijaté. Od pôvodný text 104, dve časti, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie k prvej časti. Končím hlasovanie. A prijaté. Dostávame sa k časti 2. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj to je prijaté. Pozmenujúci návrh 35 za. Proti. Môžem vás poprosiť, ja mi to dlhlasovanie. Kto je za? Pozmenujúci návrh 35 za. Proti. Zdržali sa. Musíme to preveriť, lutujem. Pozmenujúci návrh 35 preverujeme. Končím hlasovanie. To je veľmi jasne prijaté. Ospravedlňujem sa, tu zhora to nebolo vidieť. Pôvodný text odseku 119 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Časť 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 120, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 36 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh. Áno, môžeme to preveriť. Myslím, že to bolo jasné. Takže 36 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmenujúci návrh číslo 7, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pozmenujúci návrh 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text odôvodnenia D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie prijaté. Odôvodnenie E, pôvodný text v troch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a to je prijaté. Čas 3 tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie tiež prijaté. Odôvodnenie G, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Potom máme odôvodnenie H, pôvodný text, prvá, č- pardon, prvá časť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Čas 2. Tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Týmto sa dostávame k hlasovaniu o uznesení ako celku. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A uznesenie ako celok je prijaté. Blahoželám. Ehm, zostavovateľom. A teraz na chvíľočku prerušíme rok.